Príjemné popoludnie. Schôdzu týmto opätovne otváram. Chcel by som prejsť k výsledkom hlasovania. Ide o hlasovanie o prvom balíku pozmeňovacích návrhov. K spoločnému návrhu uznesenia koordinované kroky EÚ v snahe bojovať proti pandémii COVID-19 a tiež v súvislosti s dôsledkami. Pozmeňujúci návrh 2 bol prijatý, takéto sú výsledky. Výsledky vidíte znázornené na obrazovke aj číselne, teda pozmeňujúci návrh číslo 2 bol schválený.